Ďakujeme, pani Veržia. Verím, že e, rovnakou angažovanosťou ďalšie frakcie prijali vašu poznámku. E, na začiatku ďalšieho zasadnutia bude k dispozícii zápisnica z tohto zasadnutia a ak nie sú žiadne e, námietky, tak odovzdám príslušné uznesenia príslušným